parlamentu máme nasledovných kandidátov prihlásených. Pán Fabio Massimo Casaldo, pani Korina Kretu, Čanecký, Ildiko Gal-Pelc, Silvigio, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Myreed McGuinness, Dimitrios Papadimoulis, Olli Rehn, David Maria Sassoli, Antonio Tajani, Ramon Luis Valcarcel Siso, Adina Joana Valean, und rainer wieland. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben mir mitgeteilt, Títo kandidáti dostali oznámenie, že boli navrhnutí e, so svojím súhlasom uchádzať sa o tieto posty. Teraz prejdeme k samotnému hlasovaniu. Najskôr musíme určiť dvoch ďalších skrutátorov, pretože Dvaja z pôvodných e, určených skrutátorov sú teraz neprítomní. Opäť vylosujem dve mená. Ole Ludvíkson. Ole súhlasí. Peter Lundgren. Peter Lundgren? Ste im Saal? Je Peter Lundgren prítomný, prosím? No dobre, ďakujeme. Also, Herr Ludwigson und Herr Lundgren sind... Pani Ludwigson a pán Lundgren sú určení za ďalších dvoch skrutátorov. Pán Ludwigson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 počet kandidátov presahuje počet voľných postov, musíme uskutočniť tajné hlasovanie podľa článku 17 odseku 1 rokovacieho poriadku. Prečítam vám teraz iba raz tento článok, aby bolo jasné, o čo tu vlastne ide. A potom vám vysvetlím, ako sa bude postupovať podpredsedovia budú zvolení na jednom jedinom hlasovacom lístku. V prvom kole e, bude až 14 e, kandidátov, ak získajú absolútnu väčšinu všetkých odovzdaných hlasov, budú zvolení v poradí podľa poštu, koľko získali hlasov. Ak nebudú zvolení ešte stále všetci podpredsedovia, e, prebehne za tých istých podmienok druhé volebné kolo, aby sa obsadili ešte neobsadené posty. Ak bude potrebné aj tretie kolo, tak bude platná relatívna väčšina e, pri rovnakom počte hlasov u dvoch kandidátov sa bude prihliadať na vek kandidáta, pričom kandidát s vyšším vekom získa post. Teraz sa rozdeľujú hlasovacie lístky. Prosím, použite ich pri hlasovaní. Označte krížikom políčko vedľa mena kandidáta, ktorého chcete podporiť. A teraz vám dám veľmi dôležitú radu, keďže musíme zvoliť 14 podpredsedov, môžete maximálne zadať iba 14 takýchto krížikov. Ak na hlasovacom lístku bude viac ako 14 krížikov, bude hlasovací lístok považovaný za neplatný. Ak si želáte, môžete iba jedného kandidáta označiť, ale maximálne iba 14 prosím. Ak označíte viacerých, celý lístok bude neplatný.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 Pani Gill, eh, prepáčte sa, že som sa eh, získala vašu pozornosť. Podľa pravidla 17 eh, nie je vylúčené, že by sme dali priestor aj kandidátom na tieto posty, tak ako sme dali priestor aj pri voľbe predsedov. Nehovorím, že by mali dostať rovnako veľa priestoru ako pre Ehm, kandidátov na predsedu. Myslím, že keby sme dali minútu každému, získali by sme predstavu o tom, eh, za koho vlastne ehm, hlasujeme, koho volíme. Myslím, že by to bolo bývalo užitočné z hľadiska transparentnosti, pretože je tu mnoho eh, nových poslancov. Pani Gil, ako vidíte, je to naozaj už len teoretická požiadavka, ktorú už nemôžeme naplniť. Kolegovia eh, vo svojej príliš náruživej snahe začať hlasovať, začať voliť trošku predbehli sled udalostí. A, takže ako vidíme, demokracia žije vlastným životom. Máte síce pravdu, ale teraz to už žiaľ nemôžem nejako zmeniť. Haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben? Odozdali ste prosím všetci svoje hlasy vo voľbe? Ah, ja, ja. OK. Ja, ja, ja. Il y a encore des filles. Mais qu'est-ce qu'il fait Meine Damen und Herren, ich frage noch einmal. Ešte raz sa pýtame, či ste všetci už hlasovali, prosím. Odozdeli ste všetci, prosím, už svoj hlas? meine damen und herren meine abschließende frage haben alle ešte na záver sa pýtam, prosím, či ste všetci odovzdali svoj hlas? A teraz sa pýtam, či aj skrutátori, prosím, odovzdali svoj hlas? Áno. Týmto teda uzatváram voľby. A prosím skrutátorov, aby sa odobrali do sály R11. Tam sa budú prepočítavať hlasy. Teraz je schôdza odročená dočasne a potom vás zvoláme zvukovým signálom. Objaví sa to aj na obrazovkách v celom parlamente. Týmto odročujem našu schôdzu.